Ah, okay. So, good morning. Dobré ráno. Začneme našu schôdzu. Na úvod e, schválime program. Pokiaľ nie sú žiadne navrhy na zmenu, týmto schválujeme program. Druhý bod programu schválenie zápisu zo schôdze z 25. septembra. Pripomienky nie sú, takže zápis s týmto schvalujeme. Ehm, pod 3 programu oznámenia predsedu ehm, skupina na vysokej úrovni za rodovú rovnosť a diverzitu. Chcem vás informovať, že všetci členovia FAM sú pozvaní na vypočutie, ktoré sa na túto tému a najlepšiu prax a ino- o inovatívnych krokoch za presadzovaním rodovej rovnosti e, na parlamentnom sekretariáde. E, uskutoční sa zajtra 22. decembra v PHS 6B001. E, detaily boli vám zaslané e-mailom. Ďalej rodová rovnosť v médiách, v mediálnom sektore v EÚ, bod číslo 4. E, diskusia o návrhu správy. Slovo dostane e, spravodajkynia pani Michaela Šojdrová. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Vážené kolegyne, kolegovia, kolegy, nevidím, že sú tu len ženy v súčasnosti. Takže táto správa, rodová rovnosť v médiách, áno, sú tu aj asistenti. A, prepačte, prepačte, máme tu pána kolegu. Takže ďakujem veľmi pekne. Takže táto správa sa zaoberá rovnosťou medzi mužmi a ženami v médiách e, v naprieč EÚ. Média sú, predstavujú veľkú silu a majú veľký vplyv na politiku a spoločnosť a preto musíme sa uistiť, aby médiá fungovali správne a vyváženým spôsobom, čo tiež zahrňa to, aby sa zaistila rovnováha medzi mužmi a ženami. Média majú slúžiť spoločnosti ako celku a ich práca by mala odzrkadlovať to, že e, Ženy tvoria polovicu spoločnosti. E, správa sa zameriava na situáciu žien pracujúcich v médiách ako e, reportérky, novinárky či komentátorky. Zároveň poukazuje na nedostatok žien v rozhodujúcich pozíciách, napriek tomu, že väčšina e, absolventov mediálnych štúdí sú ženy. Nie len, že ovplyvňuje táto nerovnováha obsah, a zameranie médií, ale zároveň prispieva k všeobecnému rozší, k všeobecnému ným rozdielom medzi mužmi a ženami a pokiaľ ide o mzdu. Ženy zároveň sa stretávajú s veľkými ťažkosťami, ako v pozícii reportérok a moderátoriek sú vo veľkom, pod veľkým tlakom, aby splnili veľ, vysoké štandardy atraktívnosti pre obecenstvo, pre divákov a Eh, pracujú na veľmi významných ekonomických či politických otázkach. Situácia žien je často náročná z dôvodu zosúladenia rodinných i pracovných záležitostí. Práce v médiách sú často náročné z pohľadu rovnováhy eh, rodinného a pracovného života. Sú náročné z hľadiska času, miesta i úrovne stresu. Špecifická kapitola sa venuje zobrazeniu žien e, v médiách a v reklamnom priemysle, kde sú predmetom stereotypov, dokonca i sexizmu. Odporúčam veľmi citlivý prístup v tejto oblasti, ale nemôžeme zatvárať oči. Táto správa nenavrhuje regulovať rovnosť medzi mužmi a ženami v médiách nejakým zákonom, ale relevantní aktéry sú vyzvaní, aby konali. Zodpovednosť majú med- médiá, regulačné orgány, orgány dohľadu, ako i občianská spoločnosť. Národné i EU orgány musia zabezpečiť, aby antidiskriminačná legislatíva bola dodržaná a boli umožnené podmienky pre zosúladenie pracovného a rodinného života. Tiež by e, sa mali podielať na výmene e, dobrej praxe prostredníctvom sietí. Načrtla som základné myšlienky správy a teším sa teraz na vaše pozmeňovacie návrhy a na vašu spoluprácu v tejto téme. Takže ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a dúfam, že budeme mať dobrú spoluprácu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne pani Michaela Šodrova a teraz slovo dostane dostanú tieňové spravodajkyne pani Sliana Rodriguez. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo pani predsednička, ďakujem pekne e, pani spravodajkyni, ktorá hovorila o návrhu správy, ktorá obsahuje množstvo skutočností, ktoré má táto správa obsahovať. Myslím, že je veľmi dôležité to, čo povedala, pokiaľ ide o skutočnosť, že ženy stále e, sú vnímané najmä E, v rámci organizácie ako istá tvár, ktorá vystupuje voči verejnosti. Myslím si, že je to dôležité, aby sme našli e, spoločnosť, ktorá bude viac e, odzrkadľovať rovnosť. Rodová rovnosť je skutočnosť, ktorá musí byť prioritná pre našu spoločnosť. Média zohrávajú čoraz rozhodujúcejšiu úlohu v spôsobe, ako uh, sú príjmané rozhodnutia. Je to tradične, mediálna oblasť je tradične uh, mužská, kde ženy pôvodne nemali uh, zohrávať dôležitú úlohu, respektíve mali iba menej dôležitú a teraz sú konfrontované a nachádzajú sa v zložitej situácii. Na začiatku tohto roku eh, bolo, bol, sme si v Portugalsku pripomínali výročie, eh, výročie 105 eh, rokov od umrtia jednej novinárky, prvej známej portugalskej novinárky, ktorá pracovala pre jeden významný denník Republika. Eh, mali sme i v minulosti novinárky, ktoré boli schopné robiť skutočne takúto prácu veľmi kvalitne už v minulosti. Ľudia, ktorí si nájdu prácu v médiách a v tejto oblasti potvrdzujú túto skutočnosť a prišlo k... V minulosti sme zažili pomerne náročné obdobie v tom, eh, ako pristupovali k vykonávaniu tejto práce. Žiaľ, je to realita i dnes. Existujú ľudia v tejto oblasti, ktoré, ktorí diskriminujú ženy, majiteľia médií, a podobne. Čiže je to istý blúdny kruh, ktorý naďalej pokračuje a zažívame ho i v súčasnej situácii. Pokiaľ ženy majú prebrať i vedúcu, vedúce úlohy e, spoločnosti a získať významné miesta, je to pre ne náročné, pretože sú stále konfrontované s istými stereotypmi. Sú v prvom rade prezentované ako ženy, až následne môžu preukázať svoju profesionálnu identitu. Takže musíme nájsť cestu, ako najlepším spôsobom zosúľadiť súkromný život a profesionálny život. Veľmi často je ťažké eh, preukázať svoju schopnosť a preto musíme zjednotiť naše sily s cieľom eh, dostať sa z tohto blúdneho kruhu a média môžu e, v tejto oblasti predstavovať významný vektor, významné miesto. Nedávno v denníku El Pais e, vyšli výskumy, vyšiel výsledok jedného výskumu, ktorý sa robil a jeden z novinárov sa vyjadril k tomuto prieskumu, ktorý písal. Viacerí vlastne boli to muži a na záver pridali i názor žien. 5 e, žien sa mohlo vyjadriť v rámci diskusie, bolo ich len 20%, ale neboli pri prvom okrúhlom stole, ktorý sa konal na túto tému. A myslím si, že toto je presne ten problém, ktorý máme, ako e, sa ubezpečiť, že sa na nás nezabúda. Ďakujem pekne, Liliana. A teraz slovo dostane Pán Florian Merselesi, tieňový spravodajca za zelených, nech sa páči. Ďakujem pekne, som tu jediný muž a e, rád sa vyjadrím. Chcem v prvom rade poďakovať veľmi pekne pani spravodajkyni za túto správu a zdá sa, že skutočne potrebujeme jasnejší jazyk v mnohých prípadoch. Tiež by sme sa mali menej, e, menej zakladať na dobrovoľných iniciatívach, ale mali by sme prichádzať s návrhmi, ktoré e, ukážu jasný rámec a zároveň poukázať na to, že nie všetko je v kompetencii členských štátoch. Takže to, o čom diskutujeme e, v európskych inštitúciách, by malo ukázať jasný rámec e, pre túto prácu. Napríklad povinnosť zahrnúť rodovú rovnosť na základe Lisabonskej zmluvy, alebo napríklad smer, o, v smernici o audiovizuálnych službách, ktorá na, o, hovorí, že je zákaz z hľadiska diskriminácie o, e, na základe pohľavia. To sú také dva rámce, ktoré máme, ktoré nám poukazujú na to, čo je potrebné urobiť. Tento návrh o, e, e, obsahuje veľmi správne veci, ktoré chceme podporiť Ďalšia dôležitá smernica tu je a chceme tiež opäť zdôrazniť potrebu smernice o materstve, ktorá eh, o materskej dovolenke. Takže eh, je dôležité bojovať proti stereotypom. A my otvárame túto tému, nielen týkajúcu sa žien a dievčat a i LGBTI eh, komunita ktorú je dôležité spomenúť. E, je to tiež skupina, ktorá je veľmi silne ovplyvnená týmito stereotypmi. Mm, nespomínajú sa i nové sociálne siete a myslím, že tu by sme mali rozmýšľať e, nad štúdiami a dátami a preto je dôležité žiadať, aby sa vypracovali štúdie, aby sme získali informácie o Eh, nerovnosti, rodovej nerovnosti, pokiaľ ide i o sociálne siete, aby sme mohli preskúmať hlbšie túto novú oblasť. Ďalej eh, v našich diskusiách by sme mali rozmýšľať nad vzdelávaním, nad programy mami vzdelávania, napríklad pre eh, študentov, budúcich žurnalistov, ktorí by sa tejto téme mali už počas štúdia venovať a potom na školách je dôležité e, zahrnúť komunikačné médiá do predmetov v školách a potom e, je potrebné konať e, v oblasti reklamy. Reklama je veľmi významná a tu práve vidíme problémy so zobrazovaním žien a spôsob, ako sa ako sú zobrazené, takže v každom prípade chcem povedať, že budem veľmi rád spolupracovať na tejto téme, pre nás je to priorita. Ďakujem. Ďakujem, pán poslanec. I will speak. Gerd. Budem hovoriť po švedsky. E, tak so Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem sa poďakovať spravodajkyni za vynikajúci návrh správy. Ide o mimoriadne dôležitú otázku. Mám pocit, e, že dnes je tu skutočný elán, čo sa týka boja proti diskrimináciám. E, hlavne tá kampaň Me Too na Facebooku a ekvivalent vo Francúzsku, aj v mojej krajine, vo Švedsku je to veľmi dôležité. Um, je aj veľa súvisiacich správ, napríklad tá moja o hospodárskej závislosti žien, smernica o rovnováhe medzi súkromným a pracovným životom, správa proti obchodovaniu e, s ľuďmi a prostitúcii. To všetko navzájom súvisí a ja súhlasím s tým, čo povedala kolega Marcelezi. Je veľmi dôležité, aby sme aj my um, viedli tento boj, keď e, hovoríme o sexuálnom obťažovaní, tak aj veľa novinárok e, bolo obeťou takéhoto obťažovania aj na sociálnych sieťach a obeťami sú oveľa viac ženy ako muži. Je teda veľmi dôležité, aby sme my konali a aby sme to všetko navzájom prepojili. Musíme sa obratiť aj na Európsku komisiu je dobré, že je tu ten návrh komisie v oblasti rozdielov odmeňovania platov mužov a žien. A musíme mať naozaj za cieľ to viac prepojiť ako, keľ, ako kedykoľvek doteraz. Ďalší rečník. Pani Ward, ďakujeme, je to veľmi dôležitá správa podľa mňa. Eh, Lebristická strana eh, Harriet Leader, eh, popredná členka, spustila istú kampaň, pretože je tam, je tam bol prípad uh, sexizmu v rámci BBC. Miriam O'Reilly, reportérka v 50. rokoch, zrazu E, odišla z BBC, e, donútili ju odísť, pretože vraj bola pristará na to, aby bola na, e, tvarov na obrazovke a nahradili ju muž starší ako ona. Miriam O'Reilly e, išla na súd a vyhrala e, proti BBC a Harriet Harman z našej lejbristickej strany uznala, že je veľký problém, čo sa týka zastupovania žien v médiách. Nejde iba o staršie ženy, ale nás všetky. A e, pre nás ako politickú skupinu to bola naozaj príležitosť niečo spraviť v tejto veci naozaj je dôležité, aby sme mali e, túto celoeurópsku e, iniciatívu. Ja sa e, snažím zvyšovať mediálne povedomie v rámci výboru pre kultúru. To je zásadné na to, aby mladí E, si verili a vedeli e, e, dekodovať sexizmus, nedostatočné zastúpenie a sexizmus, takže naozaj to musíme nejako pretlačiť aj do tejto správy, teda využívanie tých širších mediálnych nástrojov E, s cieľom e, vyriešiť tie širšie spoločenské problémy. Áno, ide v správe o zastup, rovnaké zastúpenie pohlavy v mediálnom sektore v EÚ, ale musíme preukázať nejakým spôsobom solidaritu so ženami v médiách aj mimo EÚ s ktorými spolupracujeme napríklad e, v kontexte východného partnerstva alebo som ESVČ. A ja chcem poukázať na situáciu Jean H., e, e, feministický kolektív e, v Turecku nemohol, nemôžu už pokračovať kvôli prezidentovi Erdoánovi. Ja som sa s týmito ženami veľmi odvážnymi stretla, potrebujú našu solidaritu a podporu už nemajú fyzické priestory, e, pretože naozaj e, museli skončiť e, svoju činnosť, ale napriek tomu ešte stále podávajú informácie o hroznej situácii, v ktorej sú ženy v tureckom Kurdistane aj inde. Neustále o tom podávajú správy online. Takže ako im a iným ženám preukázať solidaritu pretože pracujú v oveľa horších podmienkach, takže musíme sa nejako o to pokúsiť. Ďakujem, Julie Ward. A teraz na záver spravodajkňa Šojdrova. Thank you very much. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať kolegom za podnety, pripomienky, skúsenosti. Samozrejme, situácia žien novinárok je veľmi ťažká. Niekedy máme my priamo skúsenosť a je teda dôležité e, o tom e, hovoriť. Súhlasím s tým, že musíme viac pracovať so sociálnymi médiami, aj vzdelávanie o sociálnych médiách. A jedna špecifická záležitosť, mimoriadne pri reportérkach, tam sú oveľa vyššie požiadavky ako na mužov reportérov. Mnohé výzvy teda stoja pred nami a naša správa môže, môže zlepšiť situáciu, môže pomôcť ženám novinárkam a tým, ktoré pracujú v mediálnom sektore. Ďakujem teda ešte raz a teším sa na ďalšiu spoluprácu s vami. Ďakujem pani Šojdrova. Lehota pre návrhy 28. november do, do 12. hodiny. 24. januára 2018 sa bude o tých pozmenujúcich doplňujúcich návrhoch hovoriť. Ďakujem teraz ďalší bod na programe, bod 5. Odporúčanie Rade o prioritách EÚ v kontexte 62. zasadnutia OSN, čo sa týka štatutu žien, návrh správy, ktorým sa budeme zaoberať. A teraz spravodajca, pani spravodajkyňa Barandika Bilbao. Eh, Ďakujem pekne, pani predsednička. V prvom rade chcem poďakovať i pani Angele Vajine spolu predkladajúca, ktorá urobila prácu spoločne so mnou, spoluspravodajkyňa, aby sme mohli e, predložiť tento dokument. Rada by som e, prišla s jednou žiadosťou. Zatiaľ ešte táto, na tej správe sa pracuje a tá naša žiadosť je, aby všetky koordinátorky, ako aj predsednička, nám pomohli na tom, aby táto správa bola schválená, aby sme mohli pokračovať v tejto práci, ktorá vyvrcholí v New Yorku. Takže tento dokument s odporúčaniami únie je pre e, zasadnutie na 62. 62. zasadnutí OSN. Ide o upresnenie niektorých konkrétnych Eh, odporúčaní v súvislosti s vidieckými oblastiami. Tam žijú, žije väčšina žien vo svete a tam sa najmä nachádzajú vystavené stereotypom eh, nerovnosti a podobne. A preto táto, v tejto správe eh, uvádzame opatrenia preto, aby úloha žien vo vidieckých oblastiach bola posilnená a najmä zlepšené ich postavenie. V prvom rade, aby mali väčšie, väčšie možnosti pôsobiť v vedeckom prostredí, aby bolo možné zlepšiť ich produktivitu a zvýšiť tiež príjem rodiny, najmä e, v rodinách farmárskych. A preto je dôležité, aby ženy mali skutočnú možnosť participovať na rozvoji vidieckej ekonomiky a využili všetky možnosti, ktoré e, existujú v oblasti udržateľného rozvoja zo strany žien. A táto zmena sa musí uskutočniť prostredníctvom zapojenia žien pri zlepšení ich vzdelania, najmä v oblasti podnikania a rozličných hospodárskych činností zo strednodobého hľadiska. Ďalej je dôležité, aby mladé ženy mali prístupy k vzdelávacím programám, aby sa umožnil lepší prístup k úverom, k finančným službám a aby existovali kvalitné verejné služby, aby boli vybavené tým, čo minimálne vybavené tak ako ženy, ktoré žijú v mestách. Zároveň existujú organizácie, odbory, verejné inštitúcie. To sú ďalšie dôležité nástroje, ktoré umožnia uskutočniť túto zmenu, aby sme mali primárnu udržateľnú produkciu. A ešte chcem spomenúť, že už sme prispeli viackrát k štatútu, k postaveniu žien vo vidieckej oblasti, čo už existuje v Španielsku, v Pais Basko, Baskicku. Tu už e, sme sa vydali na túto cestu smerom k rovnosti, k väčšej rovnosti. Nie je to len otázka spravodlivosti, ale je to zároveň otázka demokracie. A e, treba povedať, že je to investícia, ktorá sa oplatí do budúcnosti. Toto je základný dokument s niektorými našimi príspevkami, opatreniami, ktoré navrhujeme sa, e, nebolo možné ich prijať v plnej šírke, ale e, sme si isté, že keď ďalší členovia prispejú, že môžeme ešte vylepšiť tento dokument. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz Angela Valina ako spoluspravodajkyňa. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade mi dovolte poďakovať kolegyne Izaskun Bilbao za túto prácu a bola, bolo mi potešením spolupracovať s, s ňou a tiež chcem poďakovať sekretariatu FEM a našim týmom chcem poďakovať za dobrú spoluprácu v tejto oblasti. A ako Iza Skun, keďže už urobila prvú prezentáciu, ja sa pokúsim len doplniť niektoré body bez toho, že by som opakovala, čo povedala. Rada by som pokázala na to, i keď si nemyslím, že ženy v, vo vidieckých oblastiach e, e, čelia väčšej diskriminácii, ale je dôležité, aby e, lepšie mohli participovať na ekonomických aktivitách, pretože nedostatok toho zvyšuje rozdiely medzi nimi, pokiaľ ide o rozdiel v mzdách, v dôchodkoch a v chudobe. Mnoho žien nemá ekonomickú autonomi, e, autonómiu a nemajú dostatočné zdroje. A preto sa snažíme o to a musíme podporiť integrálne služby, ktoré umožnia ženám dobrý stav mentálny i emocionálny. A ďalší zásadný prvok odporúčaní je e, výzva k posilneniu, posilneniu žien. Pokiaľ ide o politické posilnenie ich práv, žiadame členské štáty, ako i e, sociálnych aktérov spoločnosti, aby podporili participáciu žien v pri príjmaní rozhodovaní a zapojili ich do organizácií, združení, podnikateľských organizácií, odborových zväzov, ako, e, polnohospodárských zväzov, ako i e, ďalších organizácie. Ďalej chceme zdôrazniť ekonomické posilnenie. Preto je dôležité posilniť prechod e, žien v, s, vo vidieckých oblastiach z neformálnej do formálnej ekonomiky s cieľom presadzovať udržateľné polnohospodárstvo, ktoré bude produkovať zdravé a bezpečné potraviny. No a presne chceme žiadať, aby sa zlepšil prístup žien eh, k trhom, eh, službám, vrátanie finančných služieb, ktoré umožňa lepší rozvoj eh, trhov a aby mali ženy lepšie možnosti pri predaji svojich produktov a to povedie k zníženiu ekonomických nerovností. Pokiaľ ide o prevenciu pri pracovných úrazoch a rizikách spojených s prácou, napríklad veľakrát sa stáva, že e, škodlivá, škodlivé chemické produkty e, spôsobujú zdravotné problémy a prichádzajú, e, dávame konkrétne odporúčania v súvislosti s tehotnými ženami, ktoré sa musia vyhnúť kontaktom s takýmito chemickými látkami. E, sú tu viaceré opatrenia, ktoré sa snažia zlepšiť zdravie žien v oblasti polnospodárstva. No a potom je to výzva venovať viac pozornosti e, zdraviu, kde existujú rozdiely medzi mužmi a ženami a sú tu zdôraznené potreby žien ako i dievčat, ktoré žijú na vidieku, pokiaľ ide o zdravie a sexuálne a reprodukčné práva. Ďalej zdôrazňujeme význam zmobilizovania všetkých potrebných prostriedkov pre dosiahnutie rovnosti vo všetkých politikách vrátane e, rodových, rodových politík. Ako moja kolegyňa e, a spolupredkladateľka chcem povedať, že e, chceme vyzvať všetky koordinátorky a všetky politické skupiny, aby podporili na konferencie si predsedov autorizáciu tejto správy pod e, týmto formátom, ktorý sme už schválili na tomto výbore, aby presne, e, aby sa e, tieto všetky kroky spravili. Tešíme sa na príspevky ďalších politických skupín, ktoré určite obohatia túto správu. Sličná vďaka. Ďakujem, pani Valina. Teraz tieňovi spravodajcovia za EPP. Pani Šujica Dubravka. Ďakujem. V prvom rade sa chcem poďakovať za pôvodnú prezentáciu kolegyňam Barandike a Valine. Nechcem to opakovať, ale ženy sú základom rodiny a teda aj spoločnosti. Ale sú tu mnohé výzvy, čo sa týka rovnosti a taktiež posilnenia hospodárskeho postavenia a e, tým sa bude zaoberať aj e, tá schôdza OSN. Treba odstraňovať nerovnosti na základe pohľavia, keď sa pozrieme na e, veľký počet rodín, ktoré sa sťahujú z vidieka do miest, tak je veľmi dôležité poskytnúť dobré incentívy pre mladé ženy a rodiny. <clears throat> Napríklad zamerať sa na kvalitu medzi e, ženami a mužami, mužmi Eh, hlavne na vidieku sú ženy predmetom diskriminácie. Treba teda pamätať aj na migráciu a hlavne tie spôsobené klimatickými zmenami. Ich eh, počet takýchto migrantov rastie. A treba sa zamerať viac na ženy na vidieku, aby boli viditeľnejšie a vzdelávanie je zásadné pre osoby, rovnaký prístup k vzdelávaniu treba zaručiť všetkým ženám na vidieku, tak aby sa zlepšila ich kvalita životu, života a e, stierali roz, platové rozdiely, prístup k pôde, úverom, službám, digitalizácia, šance. To by naozaj malo byť zdôraznené v odporúčaniach. Navrhovaný dokument e, sa zameriava na ženy na vidieku, pretože okrem prioritnej témy, teda e, posilnenie hospodárskeho postavenia takýchto e, žien, tak výbor OSN sa taktiež pozrie na účasť a prístup žien k médiám a informačným komunikačným technológiám mohol by to byť aj nástroj na posilnenie ich hospodárskeho postavenia. To sa schválilo na predchádzajúcich zasadnutiach, preto moja skupina vypracuje pozmenujúce, doplňujúce návrhy práva žien v kontexte, kontexte médií a IKT musím v závere zdôrazniť, že napriek tomu, že bojujeme za rovnosť medzi mužmi a ženami, tak eh, zatiaľ boli dosiahnuté len eh, nedostatočné výsledky aj a napriek tomu sú veľké rozdiely celosvetovo, ale obzvlášť na vidieku. Takže EÚ musí naďalej vyvíjať úsilie a zasadzovať sa aj naďalej vo veľkej miere za rovnosť pohlavy. Ďakujem pani Dubravka, teraz Julie Ward za SAD, tieňová spravodajkyňa. Ďakujem pekne za správu aj za to, čo tu už odznelo. Je to naozaj dôležitá správa a my výrazne prispievame k tejto konferencii každý rok a mohli sme tam byť aj osobne zastúpení v minulosti a naozaj my sme asi najagožovanejšou delegáciou europoslancov, poslankyň, takže naše príspevky k diskusii sú dôležité a cenia si našu prítomnosť. Keď sa pozrieme na správu, tak myslím, že je dôležité poznamenať isté globálne aspekty, napríklad klimatické zmeny. To naozaj e, e, dopadá na vidiek a okrajové oblasti, teda ľudí, ktorí žijú skôr e, v chudobe a Vieme, ako sa zachoval Trump. A e, bola e, nedávno e, COP22 v Berlíne, tak opäť je jasné, že sa treba zamerať na vidiek. Boli sme z Care International na Malawi a boli sme vo veľmi, veľmi vzdialenej obci, kde ľudia museli ísť hore na kopec, pretože ich obec bola zaplavená a jedna žena z tej obce e, opäť budovala sociálnu a hospodárskú štruktúru. A takéto ženy a komunity sú častokrát vylúčené z rozhodovacieho procesu. Ich situácia nie je niečo, o čom by sa hovorilo. Treba sa teda naozaj zamerať na ženy ktoré žijú na vidieku. V našich e, pokročilejších spoločnostiach musíme hovoriť o zelených pracovných miestach. Mali sme aj takúto správu o ženách na zelených pracovných miestach. Mali by sme sa k tomu vrátiť a pozrieť sa na vynikajúcu prácu Moniky Vany. Ja som mala tu čest byť e, tieňovou spravodajkyňou a chcem hovoriť trochu aj o výžive ja pracujem s viacerými občianskoprávnymi spolo- spoločnosťami e, a odborníkmi a ženy sú obzvlášť obeťami aj dievčatá, teda nedostatočnej výživy a má to dopad na rôzne oblasti ich života, ich plodnosť, ale aj to, akú majú energiu a ako e, môžu byť súčasťou hospodárskeho života v ich komunite. Možno, že sme odstránili hlad vo svete, ale e, výživa ešte nie je e, dostatočná na celom svete a to treba mať tiež na pamäti. Takže ja sa teším na úzkú spoluprácu s kolegami, kolegyňami a verím, že odvedieme veľmi dobrú prácu. Ďakujem pani Julie Ward. Zdá sa, že sa už nik nehlási o slovo. Takže na záver spravodaj, spravodaj kine pani Valina a najskôr pani Barandika. No, Ďakujem, chcem poďakovať za všetky príspevky a komentáre z vašej strany. Áno, tieto témy e, nových médií tu nie sú, keďže sme to nechceli zmiešavať so správou, o ktorou sme hovorili už v predchádzajúcom bodu, ale sme otvorené všetkým príspevkom, ktoré Enrique Sera spomenula v tejto správy a tiež e, vďaka za veľmi zaujímavé pripomienky. Ďakujem. Angela Pani Angela Valina, ja môžem len potvrdiť to, čo povedala kolegyňa. Áno, teší nás, že sme dostali príspevky zo všetkých skupín pretože si myslím, že to je dobrý spôsob, ako obohatiť túto správu a skupina ALDE, eh, ku ktorej Izak a z ktorej som ja, eh, sme sa skutočne snažili, aby všetky spoločné body sme sem uviedli a myslím, že sa to podarí a to bude práve to obohacujúce. Ďakujem. Thank you very much, Ms. Ďakujem. Lehota na predkladanie pozmeňujúcich doplňujúcich návrhov 28. november 12. hodina. Ďakujem pekne. Ideme na ďalší bod 6 a 7. Ale ešte asi počkáme na spravodajkyňu Barbaru Materu je na ceste. Čo skoro tu bude. Takže by sme počkali minútku, dve. ešte čakáme kolegovia na spravodajkyňu. Uh, Vážení kolegovia, teraz začneme s bodom 8 a 6 a 7 bod nášho programu si necháme na koniec pred zasadnutím koordinátorov. Bod 8 boj proti e, násiliu založenom na pohlaviach, výmena s delegáciou poslanky, poslancov z Maroka. Slovo dostane slovo predseda výboru pre vnútorné záležitosti, teda pani predsednička, pani Zakia Berim. Uh, Ms. Marini, you have 15 minutes, please. 15 minút. Thank you. Bonjour tout le monde. Je parle au nom de la délégation. Ďakujem, hovorím v mene delegácie marockých poslankyň. Prišli sme z Maroka na zasadnutie vášho výboru. Čo sa týka žien v Maroku, naša ústava z roku 2011 je za rovnosť, spravodlivosť a boj proti akejkoľvek diskriminácii voči ženám. Máme návrh zákona, ktorý by mal byť schválený parlamentom v roku 2018 o násilí e, páchanom na ženách a tento rok sme prijali zákon o vytvorení Národného výboru pre rovnosť, spravodlivosť a boj proti akém, akejkoľvek diskriminácii voči ženám. A máme aj ministerstvo od 99. zaoberá sa e, ženskými otázkami a e, zahrnutím e, e, genderového aspektu a máme aj hm, hnutie feministické a, e, už v 80 rokoch a teraz máme viacero kontaktných miest, čiže sa upriamila pozornosť na tieto otázky a je to akási databáza o akomkoľvek násilí páchanom na ženách alebo diskrimináciách, a to vo všetkých oblastiach. <clears throat> A to umožnilo, aby ostatní aktéry, či už verejní alebo všeobecne ľudskoprávny, vypracovať rôzne štúdie, e, národné a medzinárodné, a vláda potom vypracovala národnú stratégiu v roku 2002 e, boj proti násiliu páchanom na ženách. Týka sa to médií, vzdelávania, hospodárstva zdravia a e, politickej účasti žien. Od tohto roku rozpočtový zákon e, zohľadňuje genderový aspekt a dúfame, že bude prijatý aj zákon o rovnosti, aby E, to bolo, bola rovnosť v národných, regionálnych a miestnych politikách a dúfame, že budeme môcť bojovať aj proti akémukoľvek typu e, znevýhodnenia žien na vidieku. Veľký rozdiel je medzi ženami, ktoré žijú na vidieku a e, v mestách Maroku a chceme zaručiť vzdelávanie Eh, hlavne dievčat na vidieku a eh, zaručiť alebo poskytnúť eh, hospodárske príležitosti ženám, hlavne tým na vidieku. V Maroku máme viac ako 20 rodín, na čele ktorých stoja ženy a väčšinou sú to veľmi chudobné ženy a rodiny. A dúfame, že znižíme aj E, úmrtnosť žien pri pôrodoch e, a prijať zákony aj e, v prípade potratov a aj občianská spoločnosť tu odvádza veľkú prácu, bojuje proti stereotypom vo všetkých oblastiach a chceme bojovať aj proti obťažovaniu a násiliu páchanom na cudzinkách. E, v Mároku máme hlavne africké migrantky a e, častokrát sú obeťou práve obťažovania a násilia. A taktiež prichádzajú ženy z konfliktných zón, ako napríklad zo Sýrie k nám do Maroka. Bol dosiahnutý veľký pokrok, hlavne v politickej oblasti. Dá sa povedať, že E, delegácia, ktorá tu je. E, e, je tu sedem žien zo siedmých politických strán a všeobecne bojujú v rámci ich strán, ale aj Marockého parlamentu bol vytvorený špecifický výbor, ktorý sa zasadzuje za práva žien v Maroku. Teraz nás je 21 žien v marockom parlamente a 37 v e, regionálnych radách a 27 e, na úrovni marockých e, obcí. A predtým, ako skončím, mám apel, aby naša delegácia mohla spolupracovať čo najúžšie s výborom FAM Európskeho parlamentu a dúfame, že e, z toho vznikne stratégia a pracovný plán čo najjasnejší, aby sme mohli dosiahnuť naše ciele. Ďakujem za pozornosť. Thank you very much, Ms. Zaki Emrini, for your presentation. Ďakujem pekne za prezentáciu. Rada by som teraz dala slovo spravodajkyni pre ju, južné partnerstvo nech sa páči, pani Marena. Pani Arena. Áno, ďakujem pekne. Ďakujem aj za, za to, že sú tu naše kolegyne, marocké poslankyne. Je pre mňa veľkosťou, že môžem mať na starosti túto správu o vzťahu EÚ a južnými partnermi, najmä pokiaľ ide o ženské otázky. Vypočula som si prezentáciu a to, o, čom, o, teda, teda o činnostiach, ktoré uskutočňovali marocké ženy, pokiaľ ide o štatút žien v Maroku. A hovorilo sa tu o zákonoch, o ktorých sa buď teraz diskutuje, a, a ktoré sa teraz prejednávajú, alebo o ktorých sa už e, hovorilo v minulosti, ktoré už teraz platia. A som veľmi rada, že aj v Maroku sú feministky, ktoré bojujú za svoje práva a pracujú na oblasti e, rovnosti aj medzi ženami na vidieku či v mestách, pretože vidíme, že medzi týmito ženami je, sú veľké rozdiely. A neplatí to len e, v Maroku, aj v Európe vidíme napríklad v južných krajinách v Sredozemného mora takéto rozdiely. Ďalej sme riešili otázku násilia v Európe E, aj keď máme zákony a ambiciozne e, právne e, nástroje, napríklad istambulský dohovor bol pre nás veľmi dôležitý, aby sme mali niečo na boj proti násiliu na ženách. aj tak vidíme, že ešte stále sú tu veľmi vysoké čísla v oblasti násilia na ženách. No a keď sa pozrieme na to, aká je situácia v Maroku, tak na nešťastie aj napriek mnohým mm, intenzívnemu postupu stále tie čísla sú vysoké a na základe toho vidíme, koľko práce, spoločnej práce nás ešte v tejto oblasti čaká. Tie čísla nám hovoria, že 62,8 marockých žien vyhlasuje, že zažilo násilie, je to skoro 6 miliónov žien. Poznáte definíciu násilia? E, je to tá, ktorá je platná na základe OSN. Čiže akýkoľvek akt e, proti ženskému pohľaviu, či už ide o fyzické, psychické, sexuálne násilie, ako aj hrozba takéhoto aktu či obmedzenia slobody vo verejnom či súkromnom živote. Toto všetko predstavuje termín násilia. 50% žien tvrdí, že e, takéto násilie im hrozilo v rámci svojho manželstva. Takže áno, tá, toto násilie sa odohráva najmä v súkromnej sfére, kvôli čomu je náročné potom uskutočniť nejaké činnosti na úrovni orgánov. My tiež čelíme týmto problémom. 15 žien, čiže 1,4 milióny žien utrpeli fyzické násilie a tak ďalej. Tie čísla e, e, sú vysoké. No a potom ešte ďalší problém, ktorý my riešime v oblasti Stredozemného mora, to sú e, ma, na, ma, manželstva na silu, 12% e, sa týkalo dokonca e, mladistvých. Je to 35 tisíc dievčat, ktoré musia, sú, sú nútene vydaté, čo potom vedie k ďalším formám násilia. Hovorili ste, že došlo k istým návrhom k istému pokroku na úrovni marockých orgánov a hovorili ste o dvoch dôležitých krokoch. Pre mňa tieto predstavujú základné piliere. Je to prístup zo so socioekonomického hľadiska. Vieme, že pokiaľ žena nie je nezávislá zo sociálneho a hospodárskeho hľadiska, tak je potom oveľa zraniteľnejšia, pokiaľ ide o násilie. Takže hovorili ste o tom, že osamostatnenie žien zo sociálneho a ekonomického hľadiska bude viesť k emancipácii. Je dôležité, aby sa taktiež navýšil počet žien, ktoré sa účastnia vzdelávania, pretože to potom e, pomôže prekonať bariéry prístupu na pracovný trh. Ženy budú môcť vyhľadávať prvky, ktoré im môžu pomôcť. V Maroku sme videli tú situáciu okolo Mudawana, ale dobre vieme, že sú aj vidiecké ženy, ktoré nepoznajú svoje práva. Je preto dôležité hovoriť o školskom zákane o informovať ženy o ich právach. Potom taktiež redukcia analf... E, negramotnosti u žien, je tiež dôležité bojovať proti rodovým stereotypom, aby sme prekonali sociálne, kultúrne prekážky emancipácie. Dôkazom je politický aj právny prístup. Po politickom prístupe ste hovorili, je treba voliť viac žien, tam treba odviesť naozaj kus práce, pretože voliči nám dôverujú. Avšak eh, je naozaj dôležité, aby sme pracovali aj s občianskou spoločnosťou, aby vyvstali nové profily, ktoré si budú môcť získať dôveru voličov. Povedali ste, že vyše 25 žien e, sa zúčastnilo e, a to je veľmi dôležitý, dôležitý znak. Avšak sú tu ďalšie kroky, ktoré bude treba uskutočniť pokiaľ ide o legislatívu. Myslím si, že zastúpenie žien v parlamente môže pomôcť v diskusii, pokiaľ ide o právne akty týkajúce sa násilia na ženách. Ako ste povedali, napríklad aj výbor FAM v Marockom parlamente, jeho ustanovenie by bolo dôležité. Čiže našim cieľom nie je len povedať, čo si myslíme, že je bolo dobré urobiť v Maroku. Máme aj európske nástroje na to, aby sme v rámci tohto partnerstva pracovali. Máme nejaké páky, ktoré možno aktivizovať formou spolupráce s Marokom. Máme tu asociačné dohody s Marokom, do ktorých integrujeme otázky správy, ako aj otázky e, rovnosti ľudí. A Niekedy e, politický zástupca Európskeho parlamentu zabudne na tieto rodové otázky, keď sa nachádza v politickej, diplomatickej politickom, e, diplomatickom vzťahu s našimi marockými partnermi a preto si myslím, že je dôležité, aby sme za každým pri našich stretnutiach e, riešili otázku rovnosti, aj keď mm, to je niekedy nemusí byť úplne príjemné. Myslím si, že naozaj tieto otázky treba systematicky, opätovne otvárať, keď budeme komunikovať s Marokom na politickej a diplomatickej úrovni. Na záver by som chcela hovoriť o téme, ktorá možno e, nie je za, môže pôsobiť, že nie je zaujímavá pre otázky rodu, rodovrovnosti, avšak opak je pravdou. V tejto chvíli rokujeme s Marokom o, o hospodárskych dohodách a tam je dôležitá oblasť polnohospodárstva. A my vieme, že v polnohospodárstve pracuje v Maroku veľmi veľa žien. A preto je dôležité, aby sme my, Európania, mali k dispozícii ukazovatele a informácie od marockých žien, ktoré by nám e, povedali, ako sa ich tieto dohody budú týkať, ako si to oni predstavujú, aby sme potom my z európskej strany mohli túto problematiku uchopiť aby sme mohli vziať do úvahy realitu žien, polnohospodárok alebo aj predavačiek potom plodín. Pokiaľ ide o tieto dohody, tak sa tam hovorí o výmene tovarov. No a pokiaľ takéto dohody by mali e, rozbiť e, štruktúru polnohospodárstva Maroku, tak by mohol byť z toho problém, ale môže sa potom stať, E, pokiaľ to správne spracujeme, Respektuje pardon, e, môže sa aj stať, že nejaká pomohospodárka v Európe sa potom bude cítiť ohrozená um, touto zmluvou, preto je dôležité, aby sme naozaj sa sústredili na ten sociálny aj socioekonomický aspekt. No a ešte by som chcela hovoriť o správe E, ktorá sa venuje ženám ako obetiam klimatických zmien. Vy na juhu oveľa viac trpíte klimatickými zmenami a ženy tým trpia ešte viac. Pani, vy ste to hovorili, chodia dnes do Maroka migranti a máme stále viac a viac klimatických migrantov, ľudí zo subsahárskej Afriky, ktorí idú na sever, čiže do krajín Stredozemného mora. Takže aj e, o tom, na tomto by sme mohli spolupracovať. Vy ste obeťami aj týchto klimatických zmen a na druhej strane aj príjmate obete, ktoré trpia klimatickými zmenami ešte viac. Je dôležité, aby sme tieto obete transformovali na aktérov e, zmeny aby sme sa dopracovali k zmene. Každopádne vám veľmi pekne ďakujem za vašu prácu a spoluprácu. Ďakujem. Thank you very much, Miss Maria Arana. Ďakujem pekne. Teraz e, nech sa páči, máte príležitosť e, sa prejaviť, kto by sa chcel ujať slova. Barbara Materaklis. Grazie. Nech sa páči. pani Matera. Ďakujem pekne za slovo. Chcem tu privítať delegáciu poslankyň z Maroka. Naozaj nás teší, že e, ste medzi nás prišli. Mrzí ma, že som tu nemohla byť hneď od začiatku, nepočula som všetky prejavy, ale myslím si, že táto diskusia dnes bude veľmi dôležitá. Ako hovorila predrečníčka, v Európskom parlamente bojujeme za ženské práva, za práva žien. Bojujeme za európsky sociálny systém, ktorý im umožní skombinovať prác, profesionálny a pro, e, súkromný život. Je dôležité, aby sme sa nezameriavali iba na oblasť Stredozemného mora, ale aby sme teda si vypočuli, aké sú vaše iniciatívy, činnosti. Mňa by zaujímalo, či by poslanky nemohli povedať, či E, legislatíva v Maroku obsahuje zákony, ktoré sú špecificky zamerané na ženy, ktoré by mali za úlohu chrániť ženy, ktoré utrpeli e, násilie. Pretože, ako hovorila predrečnička, v e, Maroku 68% žien trpí násilie, čo je naozaj veľmi vysoké číslo, pokiaľ si to porovnáme so situáciou v Európe. V Európe existujú agentúry, ktoré nám poskytujú takéto typy informácií. Na nešťastie deje sa to samozrejme aj v Európe, ale myslím, že tá situácia je alarmujúca všade na svete. Nedá sa podľa mňa povedať, že v jednej krajine je situácia horšia než v inej. Dôležité je, že by sme o tom všetci mali spoločne hovoriť a vyriešiť to dostatočne skoro, aby naše céry, aby ďalšie generácie mohli nielen v Európe, ale v Maroku spokojne žiť, študovať Aby si isté, že sa im nič zlé nestane. Takže toto ma zaujíma. Existujú v Maroku zákony, ktoré sú ktoré sa akýmsi spôsobom približujú k istambulskému dohovoru. v Európe sa snažíme dosiahnuť ratifikáciu, pretože v tejto chvíli to bolo podpísané všetkými členskými štátmi EÚ, ale iba 14 členských štátov EÚ ratifikovalo istambulský dohovor. a teda môžu používať tento priekopnícky text v oblasti e, násilia na ženách. Avšak e, nádej pretrváva. My e, v krajinách Stredozemného mora sa vždy snažíme rie, e, riešiť otázky napríklad aj rodového rozpočtu nielen na úrovni komisie, aj v agentúrach existujú veľké sumy peňazí určené pre ženy, ktoré utrpeli násilie, alebo pre ženy, ktoré chcú si otvoriť spoločnosti a e, chceli by sme preto počuť e, váš názor, aby sme vám mohli pomôcť. A netýka sa to len otázok e, polnohospodárstva, Chceme pomôcť krajinám, ktorým sme vždy pomáhali krajinám na opačnej strane Stredozemného mora. Ste síce od nás trochu vzdialení, ale na druhej strane ste nám veľmi blízki. Ďakujem teraz pani Liliana Rodriguez. Ďakujem, pani predsednička. Budem hovoriť stručne. V prvom rade by som sa chcela poďakovať delegácii za to, že sú tu medzi nami a som rada, že sme si aj vypočuli stanovisko ohľadom e, aktuálnej situácie. Hovorila som s mnohými mimovládnymi organizáciami, a zjavne e, vyvstala ako dôležitá otázka rozvodov. Zaujímalo by ma, aké, aká je situácia v Maroku. Na, ne, pred niekoľkými mesiacmi sme v Štrásburgu počuli novinára, ktorý popisoval situáciu žien a vysvetľoval, ako vyzerajú rozhodové konania na súdoch v Maroku. A poč- chcel, by, chcel by som si o tomto e, vypočuť e, trochu viac. Ďakujem. Teraz pani Angela Valin. Ďakujem pekne, pani predsednička. V prvom rade chcem privídať <clears throat> túto delegáciu. Máme príležitosť diskutovať, čo je veľmi zaujímavé, pretože viaceré z nás majú veľké obavy, pokiaľ ide o násilie proti ženám, ktoré existuje v Maroku. Napríklad e, chcela by som položiť viaceré otázok. Chcem sa spýtať, či naďalej sú možné manželstva maloletých osôb v Maroku, pokiaľ to schváli, pokiaľ to schváli sudca, treba si uvedomiť. A Amina Filali chcem spomenúť, je to mladé dievča 15-ročné, ktorá spáchala samovraždu v roku 2012, pretože odmietla sa vydať za násilníka. A potom viem, že prišlo k zrušeniu zákona, ktoré umožnilo, aby násilníci, tí, ktorí znásilnili obeď, e, sa vyhli trestnému stíhaniu, pokiaľ si zoberú túto obeď. Takže chcem sa spýtať, ako v súčasnosti vyzerá tá právna situácia. Žiaľ, zdá sa, že stále existuje tento E, táto kultúra znásilnenia v Maroku, ten, toto myslenie. A sú tu ešte dve veci, ktoré by som, na ktoré sa tiež chcem spýtať e, vašej delegácie. Program, e, ktorý v, bol v marockej televízie pred rokom na oslavu e, Medzinárodného dňa boja proti e, nás, rodovému násilie, ukázal, bol, v tomto programe boli ženy, bol program o tom, ako ženy majú zakryť make-upom make-upom stopy po násilí. Spôsobilo to veľmi burlivú diskusiu v spoločnosti. A Mohamed VI, marocký král, sa ponúkol, že uhradí, uhradí náklady žien, ženy, ktorá bola 20-20 ročná znásilnená, a potom je tu ďalšie trestné e, podanie e, podané z roku 2010 a ďalšie prípady. Chcel by som e, poznať váš pohľad na tieto prípady a či by ste ich mohli sa k ním vyjadriť, pretože tieto správy, tieto informácie predstavujú skôr krok späť. Na záver chcem povedať, že nebudem sa pýtať na situácii v muž, že, žien v okupovaných územiach Maroka, pretože tam, e, pokiaľ ide o západnú Saharu, tam Maroko nemá kontrolu nad niektorými územiami. No chcem pripomenúť správu a pozíciu, ktorá bola schválená v tej, týmto parlamente. Je to správa o e, Sahare, západnej Sahare, kde prichádza k neustálemu porušovaniu žen, e, práv žien a najmä v súvislosti s e, sexuálnym násilním. A teraz čítam konkrétne z tejto správy mechanizmy, ktoré používajú e, okupačné jednotky v boji proti legitimnému v, tomto boji pri okupácii. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Valina. A teraz slovo dostane pani Sade Benčili z, Mar- z Marockého parlamentu. Nech sa páči. Šukran Sida Raisa. Šukran ala Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne za slovo. Sme delegácia žien a zastupujeme rozličné skupiny a frakcie, ktoré sú, nie sú vo väčšine, alebo sme v opozícii, ale jedna vec nás spája. Je to naj, náš boj za politické, ekonomické, kultúrne a spoločenské práva v Maroku. E, Museli sme viesť veľmi dlhý a náročný boj, pretože vždy sme e, sa politicky inštitucionálne zasadzovali a zároveň e, sme sa snažili posilniť e, postavenie žien a my ako poslanky nevedieme tento boj už viac ako 30 rokov. Táto agenda, agenda otázok žien nám umožnila zastupovať ženy i v politickom živote, posilniť ich, ale zároveň i posilniť ich ekonomicky. Cie, našim cieľom síce nie je, e, náš cieľ sa nepodarilo naplniť úplne v podobe legislatívy, i tie pred nami zatiaľ eh, pred nami sa nepodarilo dosiahnuť postavenie žien, ktoré by sme chceli. Napriek tomu sa nám podarilo dosiahnuť viaceré veci, napríklad v oblasti vzdelávania, pretože nám ide o to, aby ženy mali právo na vzdelanie, pretože ústava Maroka z roku 2011 sa usilovala o to, aby sa presadzovalo i to všetko, za čo sme bojovali. Všetky práva, čiže právo na vzdelanie, právo na zdravie, to všetko uskutočniť a my si myslíme, že tieto práva vôbec nebude možné ich e, skutočne naplniť, pokiaľ si ich nebudú môcť osvojiť i ženy. Prostredníctvom posilnenia a zasadením sa jednotlivých strán sa snažíme postarať o to, aby ženy mohli prijať plnú úlohu v hospodárskom a politickom živote v Maroku. Moja kolegyňa to už prezentovali. Pokiaľ ide o násilie proti ženám, tu proti tomu bojujeme jednoznačne. Všetky zložky spoločnosti musia vykoreniť toto násilie proti ženám. Je to tento mužský, mačistický postoj, ktorý vidíme i na západe. Je to nastavenie mysle, proti ktorému musíme bojovať e, všetci v Maroku v súčasnosti existuje veľmi silná dynamika v boji proti násiliu proti ženám. Je dôležité, aby to bolo in, uh, e, zákonne upravenie. Napríklad pri uh, vyšetrovaní a trestnom stíhaní. V trestnom zákonníku musíme ešte zmeniť mnohé veci v prospech žien. A tu musíme spojiť naše úsilie, musíme spolupracovať s politickými stranami, s inštitúciami i s mužmi, ktorí presadzujú naše myšlienky. Napríklad naše silnejšie zastúpenie v parlamente už je dnes a vďaka tomu sa nám podarilo dosiahnuť mnohé veci v spoločnosti. Podarilo sa nám poukázať na to, že máme istú predstavu o právach žien a to viedlo k tomu, že v parlamente sa hlasovalo o týchto bodoch a to pre nás znamenalo veľmi veľký úspech, na ktorom sme potom mohli ďalej stavať. Saharaui ženy, kolegyne, ktoré sa pýtali na tento prípad krajiny saharskej, subsaharskej Afriky. Chcem povedať, že subsaharská Afrika je súčasťou Maroka. Áno, možno tu existujú isté konflikty, ale e, myslím, že je dôležité tento sársky región navštíviť. Možno by ste mohli prísť a videli by ste, aké veľké projekty sa tu realizujú. Sú to úžasné projekty a ženy, ktoré tam žijú, majú rovnaké práva, niekedy dokonca majú práva, ktoré ženy v inej časti Maroka nemajú. Pre nás je tento región dokonca vzorom, majú, je posilnený i ekonomicky a uvedomujú si svoje práva, sú také pionierky, sú, majú i väčšie, väčšie zastúpenie v stranách. Existuje napríklad ministerka tohto regiónu, je tu regiónka pre e, obchod. Čiže preto myslím je dôležité, keby ste možno prišli do Maroka a potom e, zmeníte váš názor, pretože toto sú všetko len e, slogany, ktoré využíva susedný, náš susedný štát Alžírsko preto, aby e, získalo e, podporu a e, existuje snaha takto tieto informácie provokovať tým, že tvrdia, že žijú v táboroch a týmto spôsobom sa snažia záujmy a výhody, svoje záujmy a výhody presadzovať. A pozrite sa na, na cieľe v Zindufe, pozrite sa, čo sa tam deje a porovnajte to so situáciou v Maroku. Mohamed VI, ich král, zaviedol úžasné projekty v marockej Sahare i sa podarilo ich zrealizovať a to povedie k tomu, že Maroko e, ďalej bude môcť pokročiť vpred a Marocká Sahara bude predstavovať e, vzor, ktorý ukáže, čo je možné dosiahnuť v záujme všetkých občanov i v záujme ľudí, ktorí žijú v Marockej Sahare. Ďakujem. Ďakujem, rada by som vás informovala, že mali by sme skončiť o 11.15 s našou výmenou názorov, takže poprosím vás, aby ste nehovorili viac ako dve minúty. Teraz by som dala slovo pani záchran Azík. Nech sa páči. Eh, šukran, eh, sejida Raisa. Eh, šukran. Hm. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem vám za to, že ste že nás prijali tu v Európskom parlamente. V prvom rade by som chcela pripomenúť, že Sahara patrí e, k Maroku a pár slov k Sahare pro, e, a k problematike Marockej Sahary. Mali by sme, nemali by sme využívať tento problém, zneužívať tento problém, keď e, tu napríklad hovoríme o násilí proti ženám. Pretože pokiaľ e, v našich oblastiach v Dachla, Jún, na Sáre idíme, tam vidíme, že marocké ženy v týchto regiónoch e, si užívajú dôstojnosť. Tieto ženy sú vysoko vážené, sú rešpektované a takéto obvinenia Nemôžeme tolerovať takéto nepravdivé obvinenia. Potom k otázke násilia proti ženám. Existujú, existuje skupina, ktorá sa venuje uh, trestnému právu i v našom parlamente. Ja som e, súčasťou tejto skupiny, ktoré sa venuje trestnému právu a e, v rámci tejto skupiny sa diskutuje o rozličných správach a e, obsahuje viaceré dokumenty, ktoré muži alebo ženy, ktoré majú chrániť pred fenoménom násilia. Fenomén násilia nie je rozšírený len v Maroku. Samozrejme, nie je to nie problém, ktorý je špecifický marocký, tunisky alebo alžírsky. Je to celosvetový jav. My by sme e, samozrejme chceli poďakovať e, kráľovi, jeho veličenstvu Mohamedovi VI za, to, e, za zákon, ktorý vydal pretože to bol obrovský kvantitatívny krok, ktorý sa podarilo urobiť v boji marockých žien. Je to tento boj, na ktorý sme mimoriadne hrdé. Niektoré vážené, veľa vážené kolegyne hovorili o oblasti vzdelávania, o tom, čo je možné dosiahnuť prostredníctvom vzdelávania. Existuje národná stratégia pre roky 2015 až 2025, respektíve 2030 a e, spomedzi veľkých cieľov tohto plánu je vzdelávanie a výchova. To je, je to výchova v, na vidieku, vo vidieckých oblastiach, ako i v mestách, ale v prvom rade je ťažisko zamerané na ženy, pretože zistujeme, že eh, ženy napríklad, ktoré majú majú maturitu, sú to najmä ženy v týchto vidieckých oblastiach. To znamená, že v Maroku, v našej krajine, eh, sa podarilo dosiahnuť veľký pokrok. Okrem toho, existuje návrh zákona boj proti násiliu páchanom na ženách. Je to zákon ešte z roku 2014 a následne ministerstvo e, vyjadrilo solidaritu so ženami. Žena vysokej pozícii na ministerstve zahájila kampaň, národnú celonárodnú kampaň v roku 2014 v boji proti násiliu na ženách. V tom sa ďalej pokračovalo. V roku 2016 2017 e, sa pokračuje, čiže do konca roku 2007 má táto celonárodná kampaň pokračovať a jej cieľom je, e, aby to bola kampaň, ktorá dá všetkých dokopy. E, zahrnie všetkých aktérov z občianskej spoločnosti, z politických orgánov i z e, organizácií, medzinárodných organizácií, mm, aby sa e, problémy alebo otázky žien boli všetky riešené. Ďakujem veľmi pekne za ten, túto výmenu názorov a teraz e, na záver dostane slovo pani Merine a pani Helena. Nech sa páči. E, poprosím stručne, nie viac ako dve minúty. Áno, boli otázky položené, na ktoré musím odpovedať. Áno, máme patriarchálnu kultúru, z ktorej vyplývajú priority vo všetkých spoločnostiach. Možno, že o to viac e, ako v spoločnostiach ako tá naša, sú tu dve hnutia, to pokrokové a potom konzervatívne. A, e, takže to je realita a treba sa snažiť situáciu zmeniť, ale bolo dosiahnutých veľa zmien v posledných rokoch a preto treba povedať, e, že treba sa snažiť spolupracovať. Nie všetko je v poriadku a pokúsim sa vám jasne odpovedať. Čo sa týka rozvodov, pýtali ste sa na možnosti rozvodu pred rokom 2004, to je pravda, to bolo veľmi ťažké eh, sa rozviesť v Maroku, ale od vytvorenia nového štatútu rodiny je rozvod eh, jednoduchší už nie je takýto problém s rozvodom a svádby neplnoletých v uplynulých rokoch, po dvoch, troch, e, bol prijatý zákon, ktorý umožňuje uzavrieť manželstvo od 16. roku. My pokrokoví poslanci, poslanky nie sme boli proti a chceme tento zákon zmeniť a zakázať takéto e, predčasné svadby. Je to problém pre e, tých, ktorí bojujú za práva žien. 16-ročné dievča, to je ešte dieťa, ale taká je realita. Ale platí to hlavne pre vidiecké a chudobné oblasti, kde rodiny majú problémy e, živiť dceru, ktorá by nechodila do školy a teda ide o to, e, aby nejak zaručili jej budúcnosť potom e, televízne vysielanie, patriarchálna kultúra u nás prevažuje a je to vidieť aj na správaní žien, majú to v sebe, e, je to súčasťou spoločnosti. Bola e, jedna práve kadernička, ktorá v televízii radila ženám, aby zamaskovali make-upom stopy po násilí, potom ju donútili sa ospravedlniť a dávať si trošku väčší pozor pretože máme na národnej úrovni orgán, ktorý e, musí e, kontrolovať všetko, čo je vysielané buď v rádiu alebo v televízii. Tak toto teda bolo. Potom e, sa televízia ospravedlnila. Bola aj ďalšia otázka <clears throat> o spevákovi neviem, kto presne sa to pýtal. Je to e, podľa nás zločinec, myslia si to všetko ľudskoprávne e, hnutia a e, vôbec by takéto niečo nemalo byť možné vo vzťahu s dievčaťom, ale e, s kýmkoľvek, takže boli prekročené hranice a ja tvrdím, že má byť predvedený pred súd. Treba povedať, že moje dve kolegyne dlho hovorili o situácii žien na Sahare, ale Maroko pripisuje veľkú dôležitosť e, tejto oblasti. Teraz sa snažíme pokročiť v oblasti regionalizácie a chceme naozaj e, byť úspešní. Máme veľký program s Európskym parlamentom z EÚ. Je to naozaj e, dôležitá otázka a chceme, aby všetci Maročania mohli ťažiť, plne využívať svoje práva občianske, politické a tak ďalej, aby sme skutočne boli demokratickou krajinou, kde všetci sú integrovaní a môže plne vykonávať aj e, svoje práva, ale aj konať zodpovedne. Takže určite ešte máme čo robiť. E, venujeme sa všetkým tým otázkam a zaručiť v prvom rade rovnosť. My chceme mať zákon o rovnosti, aby to bolo súčasťou všetkých verejných politik pri rozpočte, pri e, projektoch, stratégiách. Čiže zahrnúť genderový aspekt a taktiež e, zaručiť, aby ženy, dievčatá na vidieku mali rovnaké šance ako tie v mestách to je e, naozaj veľký problém, ten rozdiel medzi mestami a vidiekom. <clears throat> a tá konzervatívna kultúra potom eh, a s ňou bojujeme každý deň. Ďakujem. Pani Arena, eh, dávam vám iba minútu. Ďakujem za všetky odpovede. Chcem iba povedať, že eh, na takom mieste, ako je tento parlament, sa netreba báť o niečom hovoriť. Všetko by sa malo dať eh, prediskutovať. Eh, eh, otázka Sahary sa týka aj vás, aj nás. A my sme sa pokúsili dohodnúť, teda uzavrieť dohodu o pridružení s Marokom, zohľadniť aj tento aspekt. Sahara je témou aj pre OSN. E, treba tam ešte e, odviesť kus práce. Všetci sa snažia pracovať pozitívne a konštruktívne, aj keď vieme, že to nevždy je jednoduché. Takže <coughs> bola by škoda túto nevyužiť partnerstvo s Marokom kvôli otázke Sahary. E, možno, že sa nezhodneme, ale naozaj by bola škoda sa vyhybať e, otázke práv žien kvôli Sahare. Ďakujem za to, čo ste povedali. Ja verím, že naša spolupráca bude pokračovať v kontexte tej správy o stredozemi, ale možno, že jedna taká e, provokačná otázka z mojej strany. <clears throat> Nehovorili sme o poligamii Viac ženstve. E, vy ako političky môžete aj tu zaujať isté postoje a myslím, že je ťažké byť zastúpené v parlamente ministrom eh, pre ľudské práva, ktorý ale obhajuje svoju poligamiu. To je pre vás aj <clears throat> problematické z medzinárodného hľadiska, pretože pri ratifikácii napríklad uznesenia eh, OSN, tak eh, máte toho ministra, ktorý bez problémov žije tú svoju poligamiu a pritom obhajujete e, to uznesenie OSN 212, kde je, sa výslovne hovorí o boji proti poligamii, takže vy ako ženy buď vládnej väčšiny alebo opozície e, musíte bojovať za symboly, pretože toto je dôležitá otázka. Boj proti poligamii a malo by byť možné, aby vláda e, dosiahla to, že nebude žiaden e, vysoko postavený politik, ktorý by e, žil v poligami. Takže ja som, ja dúfam, že si to môžeme povedať otvorene. Viem, že mnohé marocké feministky sa o to snažia. Uh, you, uh, uh Ďakujem pekne. Týmto končí uh, rozpráva k tomuto bodu. Ďakujem marockej delegácii. Potrebujeme zintenzívniť našu spoluprácu a verím, že sa nám to v budúcnosti aj podarí. Thank you. Thank you. Colleagues, uh, now we... Teraz, kolegovia, kolegyne, ideme späť v programe na bod 6 a 7 Pani Barbara Matera je spravodajkyňa pri oboch týchto absolutóriách, eh, aj čo sa týka Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť a aj Všeobecný rozpočet EÚ komisia. Máme málo času. O 11.30 začína zasadnutie koordinátorov.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 verso le, le donne. Sto parlando dell'equilibrio dei sessi nelle istituzioni, ai progetti per ridurre le differenze salariali, ai fondi per progetti legati alla imprenditoria femminile. Propongo di promuovere quindi projekty, ktoré chcú ženám pomáhať vytvárať podniky. Ja sa chcem poďakovať Európskej komisii a vyzývam ich, aby E, spravili ešte viac v boji proti nerovnostiam. Ale máme isté požiadavky, ktoré nebudú e, stáť veľa peňazí. Potom absolutórium e, Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť. Aj tam tento rok žiadne problémy pri výdavkoch ale tie prevádzkové výdavky sú dosť vysoké, 57 Zdá sa, že časomiera sa zastavila. E, prebiehajú <clears throat> diskusie, ale došlo k výraznému zlepšeniu 1% proti roku 2015. Takže treba uvítať prácu kolegov z rozpočtového výboru. Keď hovoríme o genderovom rozpočtovaní, ale zdá sa, že som to zvládla v stanovenom čase, takže prosím o kávu, aby ste sa mi poďakovali. Nie sú tu žiadni tieňoví. Lehota pre pozmenujúce návrhy 8. Eh, december, 15. hodina. Ďakujem. Takže sa tešíme na vaše návrhy a potom hlasovanie 24. januára na výbore FAM. Takže 11.30 eh, zasadnutie koordinátorov. Teda dokonca máme ešte aj pár minút času a nezabúdajte, prosím, že po obede od tretej máme medzi výborové zasadnutie s národnými poslancami. E, pozývam vás samozrejme na túto spoločnú schôdzu. Ďakujem.